Poďme sa na to pozrieť, o čom hovorila. To, čo potvrdila vo svojom prejave, je to otázka rešpektovania úlohy parlamentu. E, vy ste to veľmi správne pomenovali aj srdcom demokracie, ale treba si uvedomiť, že v tomto systéme ale nemáme účinné funkčné systémy ten, tie pravidlá a ten systém bude fungovať len ako budeme rešpektovať všetci. Hovorím o rodovej rovnosti, hovorím aj takisto o úlohe žien, ktoré majú stále väčšiu a prominentnejšiu pozíciu a aj to, že žena by naozaj mala byť na čele komisie. Ale včera večer iná žena, ktorú všetci v Európe veľmi dobre poznáte, bola premiérkou svojej krajiny v Polsku, nebola zvolená za predsedničku výboru. Práve kvôli nedemokratickému, nelogickému a neprincipiálnemu, principiálnemu postoju. A práve ehm, keď máme nejaké pravidlá, tak ich máme rešpektovať. A tu chcem e, iba pripomenúť, že nemôžeme raz pravidlá ospevovať a bojovať za ne a potom sa pokritecky tváriť, že tieto pravidlá neplatia a tieto pravidlá sa dajú ohýbať. No tak sa vás pýtam, ehm, ako chcete dávať úlohu parlamentu, keď parlament nerešpektuje dehontov systém a keď e, parlament takýmto zásadným spôsobom šliape po svojom vlastnom systéme. A prečo takýto systém funguje a prečo e, vy ste napísali vo svojich listoch jednotlivým predsedom skupín, tam ste sa zavezovali k rôznym veciam, ale my sme si teda veľmi pozorne prečítali aj tie listy, ktoré ste napísali skupine Riniu a socialistom a to, čo sa vás pýtame dnes dopoludne, je vlastne podobne, ako hovorili ostatné skupiny. Či je možné, rešpektujúc napríklad to, čo hovorila kolegyňa Garcia Pérez, je možné teda e, tvrdiť jednu vec a op- op- oponovať druhej. Vy ste žiadali, a teda pani Garcia Perez e, žiadala, aby ste vysvetlili, ako bude fungovať ten mechanizmus e, kontroly právneho štátu ale treba si uvedomiť, že my zastávame v tomto smere opačné pozície, pretože um, keď eh, máme tu systém, ktorý bol pred 5 rokmi vymyslený Timmermansom a teraz sa spejeme k niečomu úplne inému, alternatívnemu, čo by malo byť opačným postojom, tak vidíme, že neexistuje koncenzus o tom, ako má fungovať tento mechanizmus kontroly e, právneho štátu. To isté platí aj pre klimatické zmeny. Čo sa týka témy klimatických zmien, tam sú aj mnohé pozitívne body, ktoré e, eh, ste označili alebo ktoré ste spomenuli vy, napríklad ten fond spravodlivosti spravodlivé tranzície, takisto aj eh, nástroj ehm, k tomu, aby sme podporili mobilizáciu súkromného kapitálu pre eh, pre reformu hospodárstva, ale stále hovoríme iba o veľmi veľkých globálnych strešných pojmoch, ale nemáme presnú predstavu o tom, ako sa dostaneme k týmto veľkým znešeným globálnym cieľom. A tu je naozaj jeden veľmi dôležitý cieľ. Všetko treba uvedomiť, že máme tu akýsi zmetok tak eh, dnes ste zmenili 50% na 55, raz jeden týždeň to je 50%, ďalšie to 55. Ja teda nerozumiem presne, prečo dochádza k týmto posunom a, a čím sú spôsobené a treba si uvedomiť, že Mnohé krajiny, ako napríklad aj naša, um, majú vysokú závislosť na um, tradičných výrobách elektrické energie a takisto aj vysoký uhlíkový dlh. Takže to je nie niečo, čo dokážeme prekonať rýchlo a naša skupina sa mnohým veciam vyjadrila kriticky, pretože keď hovoríte entuziasticky o um, minimálnej mzde v Európe, a zároveň chcete zaručiť prácu všetkým mladým ľuďom v Európe. No tak ako to chcete dosiahnuť? Ako chcete zabezpečiť súlad medzi všetkými členskými štátmi a ich systémom e, pracovnoprávnej legislatívy? A potom e, ďalší e, príklad, vy ste hovorili o tom, že prišiel, prišiel utečenec, to bola krásna ehm, historka o tom, ako prišiel utečenec do Nemecka a ako to dobre dopadlo, ale to, to nie je vždy takto. Máme tu mnohých neregulárnych migrantov, máme tu ekonomických migrantov, máme tu veľmi zložitú zmiešanú skupinu. Nie všetko je takéto jednoducho čierno-biele a jednoznačné. Takže preto treba uvedomiť, že e, človek, ktorý, e, teda osoba, ktorá nerešpektovala pokyny e, národnej, národnej Eh, národných síl, teda pobrežnej stráže a námorníctva Talianska. Táto osoba, ktorá ignorovala vlastne rozhodnutia a, pracov- a, a legislatívny systém, tak táto osoba je pozvaná na vypočutie do parlamentu. Tak to sú jednoduché princípy, jednoduché pravidlá, ktoré to musia platiť. Tak ja vás žiadam o jasné odpovede, pretože musíme si uvedomiť, že práve takýmto zmetočným postojom k týmto témam eh, ste pôsobili aj na stretnutia skupiny a nepresvedčí to celú našu eh, frakciu. Ďakujem pekne, pán e, Šrivda, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážená pani von der Leyen. Veľa sa tu hovorilo o európskych občanoch a občiankách, hovorí pán Širdevan. A, a tí sa zaoberajú rovnako ako kolegovia s vašou nomináciou ja by som chcel citovať je e, z jedného e-mailu, ktorý sa k nám dostal. Ako volička očakávam, aby e, parlament zvolil jedného zo špičkových kandidátov na post predsedu Európskej komisie a táto e, dáma ďalej pokračuje. E, vymenovanie ministerky obrany na post e, predsedničky komisie by z môjho pohľadu malo fatálny dôsledok, nesprávny signál smerom k militarizácii Európy a budovania pevnosti Európy. Treba aj z obsahovej stránky niečo teda doplniť k tomuto Navštívili ste našu ľavicovú frakciu minulý týždeň, predstavili ste nám vašu víziu Európy a my sme, my sme prišli na to, že naše vízie sú oddelené. My ako jediná politická skupina tu v parlamente Eh, sme proti pokračovaniu eh, politiky úspor v Európe. A keď niekto ako vy hovorí eh, o budúcnosti Európy, z môjho pohľadu by mal skončiť s touto nesprávnou neoliberálnou ideológiou. Táto politika a úspor, kolegyňa a kolegovia, neviedla k tomu, aby napríklad sa sanovali rozpočty členských štátov, ale práve naopak viedla výlučne k tomu, že už neboli možné verejné investície, že sa neinvestovalo do zdravotníctva, do školstva, a e, neboli e, prostriedky pre boj proti klimatickým zmenám. A tí, ktorí e, trpia na dôsledky tohto, sú občania Európskej únie pani von der Leyen, kto chce bojovať e, proti e, tejto e, závažnej situácii týkajúcej sa klímy, ten musí začať okamžite konať, okamžite investovať. To chce zabezpečiť sociálnu istotu v Európskej únii, musí skoncovať s touto falošnou politikou úspor. 113 miliónov ľudí, to sú oficiálne čísla komisie, žijú v Európskej únii v chudobe alebo sa ich chudoba dotýka. A ja od kandidátky na post eh, predsedničky Európskej komisie očakávam viac než kvetnaté slova, očakávam viac než, eh, keď poviete, áno, pochopila som. Potrebujeme naozaj sociálnu ofenzívu pre Európsku úniu, Mojím cieľom je, aby o 5 rokov žiaden európsky občan alebo občianka akéhokoľvek veku, z akéhokoľvek regiónu už e, nebude e, trápený existenciálnymi problémami, ale bude viesť dôstojný život a na to potrebujeme finančné predpoklady. Aj v daňovej e, oblasti ste žiaľ zostali veľmi vágna Daňová spravodlivosť je veľmi dôležitá otázka a ja od kandidátky na post predsedničky komisie očakávam odvahu aj v tejto oblasti, aby ste sa postavili um, ehm, odhodlanie voči ehm, veľkým koncernom, aby ste sa zasadili za skoncovanie s daňovými rájmi a spravodlivosť v daňovej oblasti. Ďalšie Miliardy majú teraz tiecť do e, obrany Európskej únie. To ste tu opäť ozrejmili. To sú prostriedky, ktoré budú chýbať v sociálnej oblasti, vo vzdelávaní, e, v životnom prostredí. E, takže budeme investovať do nových moderných zbraňových systémov. Niektorí tu dnes snívajú o vesmírnej armáde. Pre nás je to teda veľmi zlý sen Cieľ je e, jasný. E, chcete e, podporovať ozbrojovanie Európskej únie. To ako ľavicová politická skupina v Európskom parlamente jednoznačne odmietame. Chceme posilniť diplomatické riešenie konfliktov a takýmto krokom by bolo zvolanie medzinárodnej konferencie pre odzbrojovanie a ešte jeden bod. Európske vonkajšie hranice sú momentálne najsmrteľnejšími hranicami sveta a to je naozaj Eh, bankrot pre európsku politiku, keď každý deň musia zomierať ľudia na jej hraniciach. Európska únia chce eh, ochraňovať ľudské práva a eh, pritom zároveň kriminalizuje kroky na ochranu ľudských životov. Veľmi jednoznačne som si vypočul, čo ste povedali tu, pani von der Leyen. Ja si myslím, že náš plán pre budúcnosť Európskej únie, sociálnej únie, ekologickej únie e, s vašou verziou nie je kompatilný a preto dnes žiaľ nebudeme môcť hlasovať za vašu kandidatúru. Ďakujem za nezaranených pán Fáraž na minútu 30. Možno budem hovoriť teda medzi poslednými, ale teraz skupina Brexit naozaj dosiahla vo voľbách veľmi dobré výsledky, na to chcem povedať, a aj napriek tomu nás ponižujú Európska rada. Poukázala na to, že vlastne e, tam tu nie je, ale vy, Európsky parlament, môžete poukázať na to, že tu moc máte. Pri tom, ako budete voliť o kandidatúre pani van der Leyen. Ale vlastne môžete e, e, reagovať na to, ako chce budovať Európu, aby bola nedemokratická a až dokonca smerom ku komunizmu, aby národné parlamenty, kde štát kontroluje všetko. Áno, že parlamenty národných štátov budú vlastne v pozícii, že stratia akúkoľvek relevantnosť. A do istej miery ma aj teší to, že ste týmto v Veľkej Británii oveľa viac spopularizovali Brexit a vďaka Bohu, že odchádzame. A práve si myslím, že je pani, je veľ, pani kandidátka je veľkou zástrankyňou budovania európskej obrany. Je to priamaž fanastický postoj. A samozrejme, bez aliancie Európa nebude schopná sa sama obraniť. A, a keď e, tu hovoríme o ľuďoch, ako, ktorí pripomínajú Napoleona, keď sa vozia v otvorenom aute a oslavujú sa. A keď sa hovorí o tom, že teda sa završí Európska obranná únia, a, a čo keď niekto bude chcieť použiť tento systém na útok a vy v parlamente nebudete mať nad tým možnosť e, nejak to ovplyvňovať? To je práve niečo, čo môže byť namierané proti občanom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Faráš. A teraz e, dáme priestor pre odpoveď pani von der Leyen a bude mať možnosť teraz reagovať na vyjadrenia jednotlivých predsedov politických frakcií. Pani Kandidátka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Úprimne povedané, ako som si tak vypočula posledného rečníka, chcem ešte raz dôrazniť, aké je eh, dôležité pre nás, že chceme aj naďalej spolupracovať s našimi britskými eh, eh, kolegami. Ale tí, ktorí, pán Faráž, hovoria tak ako vy, tak bez tých sa vieme zaobísť. A to, čo je pekné na tejto Európe, je, že e, v Európskej únii sú e, krajiny dobrovoľne, nikto ich nenutil. E, je to preto, že vieme, že spoločne sme silnejší, že môžeme spoločne obhajovať hodnoty, ktoré sú pre nás dôležitejšie, ktoré nás združili, že úlohy sveta sú také veľké, že nikto z nás ich nevie vyriešiť osamotene. Ale že keď budeme spolupracovať, vyvinieme silu, E, e, jemnú silu, ktorá je jedinečne európskou a vychádza z hodnú od našej Európskej únie a ktorá nás posilňuje a umožňuje nám, aby sme vyriešili výzvy e, budúcnosti pre naše deti. A preto by som chcela teraz sa venovať niektorým z tých eh, tém. Eh, sociálny, eh, sociálne trhové hospodárstvo je jedinečné pre Európsku úniu, je to jedinečné prepojenie silného hospodárstva, ale my vieme, že všetci spoločne pracujeme v tomto silnom hospodárstve a preto výsledok tohto hospodárstva sa musí vrátiť aj naspäť k ľuďom. O tom je sociálne trhové hospodárstvo. Preto hovoríme o sociálnom pilieri ktorý Rada, Európsky parlament a komisia spoločne prijali. To znamená silnejšiu podporu, e, že je správne e, so všetkými ambíciami a e, cieľavedomosťou na tomto pracovať. Nebudeme nikdy dokonalí, ale musíme sa usilovať byť lepší, viac budovať jednotlivé témy sociálneho piliera. To musí byť našim najvyšším cieľom. A pokiaľ ide o tému udržateľných e, cieľov, tie sú pre nás vodítkom. E, ciele e, trvalodržateľného rozvoja sú v záujme nás všetkých. Všetci sme už medzičasom pochopili, že hodiny týkajú, že náš čas je obmedzený, že naša planeta potrebuje pomoc že e, stvorenie je základom e, toho, e, ako rozvíjame náš život. Potrebujeme tu mať udržateľný prístup k tomu, ako vedieme naše životy. A preto ciele trvalo udržateľného rozvoja sú v záujme nás všetkých a musíme so všetkou intenzitou pracovať na ich realizácii. Pokiaľ ide o tie dva kroky, tie musia byť navzájom paralelné. To, čo som tu povedala, implikuje, áno, ehm, že potrebujeme veľmi silné zmeny u nás doma v Európskej únii, ale vieme, že rovnako tak eh, potrebujeme eh, paralelne aj úsilie veľkých eh, hráčov tejto planéty a to musí Európa vlastne odviesť vedúcu úlohu, musí ísť vzorom. Pokiaľ ide o klimatickú konferenciu v Paríži, už e, tam e, sme ukázali, že vieme zomknúť naše síly, takže pokračujme ďalej v tomto duchu, pretože je to jedna z tých najnaliehavejších úloh pred nami. Ďalšou úlohou, ktorá je pred nami, je téma digitalizácie a aj tu potrebujeme zomknuté síly a na jednej strane síly, ktoré budú e, schopné digitalizácii digitalizáciu podporiť, podporiť naše hospodárstvo, e, umožniť e, realizáciu všetkého, e, čo sa tu načrtáva, ale potrebujeme tu mať aj jasný etický rámec, téma umelej inteligencie, téma správania v kybernetickom priestore, tej sa musíme venovať s veľkou pozornosťou a veľkou citlivosťou v oblasti kybernetickej bezpečnosti musíme ako Európania e, pridať. Vieme, e, že je tam veľa rizík, ktorým e, sa môžeme venovať úspešne iba spoločne. Sú to rizika pre naše hospodárstvo alebo pre našu spoločnosť. A ani v tejto oblasti nie je schopný žiaden členský štát postupovať úspešne samostatne. Preto je dôležité um, posilňovať Európu ľudia e, v e, digitalizácii, to je e, veľmi dôležitá úloha pre nás v tomto sociálnom trhovom hospodárstve. Tí, ktorí pracujú, musia mať zabezpečenú dostatočnú ochranu svojich práv, musia to byť dobré pracovné podmienky. A toto sa všetko musí premietnúť aj od, do digitalizovaného sveta. Téma cloud workingu Musíme tu zabezpečiť tiež princípy ochrany a zároveň výkonnosti. Toto sú úlohy, pred ktorými spoločne stojíme. Dámy a páni, s veľkým záujmom som si e, vypočula vaše slova. Pán Mojten, keď som vás e, počúvala, e, som veľmi rada, že práve z vašej strany sa mi nedostane podpory, nebudú tu žiadne hlasy, pretože to, o čom ste hovorili vy, to je pravý opak toho, čo mi leží na srdci. Ak to správne chápem, máme tu žiadosť o vystúpenie, ale je to k procedurálnemu poriadku. Pán Semsrod, nech sa páči. Chcem sa vzťahovať na prílohu 7, e, článok 1, e, finančné e, záujmy a článok 2. Treba žiad, požiadať parlament, či tu nie je konflikt záujmov a už mám aj návrh, ako by to mohlo vyzerať. Toto by bol ten správny prístup. To, čo, sa, to, čo robíte, nie je vôbec eh, procedurálna poznámka, prosím vás. Takže v podstate sa, pán poslanec Kaspari, máte slovo, nech sa páči. Máte dve minúty. Vážený pán predseda, Európska ľudová e, e, strana a kresťanskí e, demokrati sme išli do posledných volieb s Manfredom Weberom ako našim špičkovým kandidátom. Dúfali sme, že sa stane predsedom komisie, ale niektorí šéfovia štátov a vlád nerešpektovali vôľu voličov a niektoré e, politické skupiny nemali odvahu podporiť e, e, nášho hlavného kandidáta. Preto sme radi, že dnes môžeme podporiť vás, pani von der Leyen, tu pri hlasovaní na pléne o vašej kandidatúre. Po druhé, tu v Európskej únii e, stojíme pred e, zložitou situáciou. Pred vami je obrovský balíček e, úloh. Aj v predchádzajúcich rokoch sme stáli pred ťažkými úlohami. My v Európskom parlamente sme pritom boli pripravení vytvoriť väčšiny, nie so všetkými, pretože tu máme aj extrémistov a populistov, ktorí chcú zničiť Európsku úniu, ale boli sme schopní spolupracovať medzi proeurópskymi frakciami, vytvárať kompromisy v záujme záujme e, európskych e, občanov. Preto vás e, prosím, Európsky parlament volila polovica európskych občanov. Vnímajte nás preto ako partnera vždy, keď pôjde o podporovanie Európskej únie a snažte sa prelomiť blokády v Európskej rade. My sme vždy boli za budovanie Európskej únie, takže spoločne Eh, snáď budeme môcť pokračovať v tejto oblasti. Vypočuli sme si tu práve naozaj eh, slova plné nenavistí voči eh, von der Leyen. Vy, pán môj, ten ste včera nezískali väčšinu byť ani delegátom v nemeckom parlamente, takže chápem vašu frustráciu, ale prosím, nevybíjajte si ju na pani von der Leyen. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pán poslanec Gualtieri na dve minúty. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani von den Leyen, Vaša nominácia je výsledkom veľmi ťažkého patu, ktorý sme videli na eh, Európskej rade, keď sa nedokázala nájsť dostatočná väčšina pre žiadneho zo špicen kandidátov. Je to eh, alternatíva, ktorú predpokladajú pravidlá. V každom prípade však eh, politicky aj inštitucionálne je to rana alebo taký zásah, ktorý treba vyriešiť, ktorý treba opraviť, tak aby sme dokázali opraviť skutočnú a autentickú európsku demokraciu. A práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby naša skupina, rovnako ako aj ďalšie skupiny, um, začali s vami politické a programové rokovania, v rámci ktorých uh, vlastne pred, predložíme alebo teda podmienime našu podporu um, pri konkrétnych krokoch. Je to novinka, ktorá je veľmi dôležitá, môže posilniť a mala by posilniť vzťah medzi Európskou úniou a jej občanmi. E, musí to začať na všetkých stranách, aj na úrovni rade. V opačnom prípade dôveryhodnosť bude vážne poškodená. Vo vašom liste našej e, skupine, v vašom peknom prejave ste pozitívne odpovedali na viaceré požiadavky, ktoré sme mali e, ambicioznejšie ambient a environmentálne ciele, dôležitejší dôraz na udržateľnosť, ktorá si vyžaduje naozaj viac verejných investícií, viac verejných investícií, lepšie využívanie flexibility pre zabezpečenie podpory rastu, európska schéma pre poistenie v nezamestnanosti, minimálna mzda, európska zaruka proti chudobe detí, ďalej ob, obhajoba právneho štátu, humanitárne koridory, nový pakt pre migráciu a azyl, ktorý bude postavený na solidarite a potom je to zároveň inštitucionálny plán pre zabezpečenie e, legislatívy legislatívnej iniciatíve parlamentu, posilnenie systému špicen kandidátov a revízie základných dohôd. Keď čítame tieto záväzky, tak je dôležité, aby sme mali aj plné odhodlanie pre ich nasadenie vo vašom liste. A takisto aj v diskusie vidíme jasné pozitívne smerovanie e, k tomu, aby politickí aktéry novej komisie boli a, a, a predstavovali proeurópske sily. Nebudeme akceptovať žiadnu nejednoznačnosť v tomto smere pre mňa je naozaj veľmi dôležité, že takoto je, že suverenisti, nacionalisti sú a budú nerelevantní. A pani von der Leyen, naša skupina bude partnerom, ktorý bude pozorný a trpezlivý. My budeme pozorne počúvať vaše slova, ale ak za vašimi slovami nebudú nasledovať kroky a konkrétne činy, stratíte našu podporu e, tie dôležité, e, tá dôležitá podpora sa musí pretaviť do konkrétnych cieľov a v takom prípade sa môžete e, spolahnúť na našu loajálnu a vigilantnú podporu, ktorá bude bojovať za lepšiu, spravodlivejšiu a férovejšiu úniu pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej pán poslanec Sežerné na minútu. Ďakujem, pán predseda, pani von der Leyen. Iba stručne, keďže mám len minútu, eh, aj francúzská delegácia eh, z Renew Europe chce podporiť. Myslím, že máte do širokú eh, väčšinu tu na pléne, ktorá je preeurópska, ktorá vás podporí. Zažili sme tu dosť osobitnú situáciu s nacionalistami na jednej strane, ktorí e, nám predpovedali, že budú mať väčšinu a napokon je tu dnes proeurópska e, väčšina, ktorá je pripravená podporiť e, mnohé z návrhov, ktoré ste tu spomenuli vo vašom e, návrhu je e, veľa cieľov, ktoré zdieľame. E, uhlíková neutralita, uhlíková daň, minimálne, zakotvenie minimálnej mzdy. Toto je dôležité pre viaceré politické skupiny, ktoré sú preeurópske tu v Európskom parlamente Treba ísť ďalej aj v oblasti medzinárodných dohôd, treba prepojiť Parížskú dohodu s obchodnými dohodami a posolstvo možno smerom k zeleným. Ehm, máme tu proeurópsku e, väčšinu tu v parlamente a potrebujeme aj e, naozaj aby bola zomknutá. Máme tu klimaticky naliehavú situáciu. Máte pravdu, ale to sú európske témy, svetové eh, témy. Eh, preto si treba uvedomiť, že poprvýkrát eh, tu sa zneli naozaj konkrétne e, slova, pokiaľ ide o e, environmentálne témy, takže apelujem aj na vás, na vašu zodpovednosť treba naozaj vytvoriť pre európsku väčšinu, ktorá by podporila túto komisiu. Gigold, minútu e Ďakujem pekne, pán poslanec Gigold, na minútu a pol, nech sa páči. Pani ministerka von der Leyen, navrhli ste nám tu zelený díl, ale tam je len zelený nadpis, ale málo zelených obsahov. Náš svet stojí pred veľkými ekologickými krízami, e, klimatickou e, krízou a vymieraním druhov. Pri tej prvej e, parlament povedali jasne, do roku 2030 musíme znižiť emisie o 55 Vy ste dnes sa nepodpísali jasne pod tento cieľ ale to je merítko, e, podľa ktorého e, vás budú merať mladí ľudia na uliciach Európskej únie a čo od nás žiadajú aj veci. My potrebujeme e, jasné zasadenie sa za cieľ zníženia skleníkových plynov 55 do roku 2030. A E, druhá téma, e, vymieranie druhov. Veľkú časť vášho životu ste e, prežili v Hanoveri. Ja som tam videl veľmi veľa vážok a motýlov. Dnes už tam vymreli. Máme tu krízu biodiverzity, preto žiadame novú európsku poľnohospodárskú politiku, ktorá by chránila poľnohospodárov a skoncovala s vymieraním druhov. Zasate sa dnes na, za takúto novú Eh, reformu eh, európskej poľnohospodárskej eh, politiky, ktorá konečne skoncuje s vymieraním druhov, s oslabovaním biodiverzity. A ešte jedna vec, na európskych vonkajších hraniciach nie je, nepostačuje iba venovať sa zomieraniu v Stredozemnom mori. Ste pripravená vytvoriť silný, robustný mandát pre Frontex? Váš prejav bol dobrý, vaše obsahy neboli dosť dobré. Ďakujem pekne. Teraz vás všetkých prosím, aby ste rešpektovali rečnícky čas, pretože prihlásených diskusie je naozaj veľa. Pán poslanec Zanny, dve minúty a pol. Ďakujem pekne. Ďakujem pán predseda, pani ministerka von der Leyen. Vo svojom vystúpení eh, neboli žiadne prekvapenia. Bol to prejav, ktorý sme už počuli veľakrát v tejto sále, plný slubov, ktorých aj vy viete, že nedokážete dodržať. Vaša cesta je zložitá, vaša trajektória bola zložitá počas ostatných dní, videli sme to aj počas diskusie v sále. Um, musíte spojiť dve veľmi rozdielne skupiny záujmov tie pravicové, ktoré chcú Európu, ktorá bude kontrolovať migráciu silnejším, zásadnejším spôsobom, chcú realistický a pragmatický prístup k klíme um, a zároveň chcú podporu hospodárstva rastu. A potom je tu lavica, ktorá má ideologický prístup, ktorá sa snaží uh, vlastne otvárať ruky všetkým a ktorá uh, má idealistické, nerealistické prístupy aj ku klíme. A to je veľký problém vášho mandátu. Ehm, politika stredopravého charakteru ehm, nie, sú nezosnubiteľná s lavicovou politikou, ako ste sa vy snažili vo vašich odpovediach socialistom a liberálom v rámci ktorých ste aj v dnešnom eh, prejave sa snažili eh, vlastne spájať eh, nespojiteľné a snažili ste sa hľadať pragmatický prístup. Musíme si uvedomiť, že tento minulý prístup pomilených politík priviedli Európu do krízy, do krízy, ktorá nekončí. A vy ste hovorili o, e, o, o ochrane životov na mori, o, o e, sú, súcite. A to je všetko pekné. Mali ste tam veľký dôraz na tých miliónov Európanov, ktorí trpeli, trpia každý deň ale hovorte o tých, ktoré trpia pomilenými politikami, ktoré spôsobila táto väčšina. Nehovorili ste tam nič o tej kombinovanej katastrofe v Grécku, nehovorili ste o krajine, ktorá bola zničená európskymi politikami, ktoré im vnútili európsky politici. A práve preto sa mi nezdá, že by ste mali ani vôľu, ani väčšinu, ktorá bola pripravená vás tu podporiť a presadiť takéto zásadné zmeny, ktoré európsky občania žiadali vo voľbách z 26. mája. E, treba sa radikalizovať. E, a priárne vylúčujem e, ďalšie formy zjednotenej obrany. To nepomôže ani vám, ani vám vládu, nepomôže to ani tomuto parlamentu, aby sme zastabilizovali nejakú nadradenosť alebo nejaký iný systém pravidel pre ďalších 5 rokov. Neveríme, že dokážete zastupovať tie zmeny, ktoré sú nevyhnutné a potrebné a neveríme, že budete mať ľahký život udržať na nohách tú väčšinu, ktorá ktorá e, sa snaží dať vodu alebo, alebo uspokojiť všetkých na každej strane. E, takže preto hovorím, že hlasy tých, ktorí sú na tejto strane parlamentu, nebudete mať e, a myslím si, že tí, ktorí sú na tejto strane eh, voľby, tí, ktorí dajú podporu voľby tejto predsedničky. Bude to len na základe vôle a vedenia toho, že tento parlament a tento mandát nemôže sa eh, pre, preťažiť na ľavú stranu alebo nemôže sa presunúť na ľavú stranu a je dôležité uvedomiť si, že eh, musíte sa zvážiť, s akými skupinami chcete počítať s podporou ďalších 5 rokov. Pán Cile, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani von der Leyen. V politike aj v tomto parlamente niekedy treba tvoriť väčšinu, to je jasné. Ale zároveň je veľmi dôležité uvedomiť si, aké sluby pritom dávate a ako ďaleko zachádzate pri týchto sluboch. Ako eh, hlavný kuchár vo veľkej reštaurácii máte na starosti všetky ingrediencie, ktoré budete dávať do eh, všetkých produktov a zároveň budete mať na starosti aj to, ako táto, tento koláč bude chutiť, ako to bude chutiť koláčom. Myslím si, že po piatich rokoch občania Rigi, ale aj malej dediny na západe Portugalska by mali mať pocit, že to, čo nakoniec máme, je dobrý výsledok. Ale tak tomu nie je. Prečo? pretože minulý týždeň ste prišli do našej skupiny a povedali ste, že jeden z hlavných princípov je subsidiarita. Dnes som e, počítal a porieka si to povedali v 30. minúte prejavu. Nemyslím si, že nadnárodné volebné kandidátky budú bližšie k srdcu občanov. Nemyslím si, že kvalifikovaná väčšina môže rozhodovať o všetkom a že to bude dobre pre všetkých. A kde sú práva menšín, alebo kde sú princípy proporcionality. Takže, pardon, ale je to trochu sklamanie v porovnaní s tým, čo sa počuli minulý týždeň. Mr. Ferreira. Pán Ferreira má slovo. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, pani van der Leyen, vy tu predstavujete konsenzus, ktorý e, by mal znamenať e, prospech pre rovnoprávnosť. Nezabúdajme aj na obete, ktoré sme museli absolvovať teda z hľadiska nezamestnanosti, nerovnoprávnosti medzi ženami a mužmi. Eh, úlaha kapitálu, životné prostredie a tak ďalej. Ďalej privatizácie, útok na verejné inštitúcie, militarizmus, vojna. No, Európa samozrejme dosiala určitý pokrok. Európa demokracie, solidarity, spolupráce a mieru, to je tá nová, ktorá by mala vzísť z tohto konzensu a e, obávam sa, ale že ehm, to, čo sa čutá, ale nie je práve to, čo by garantovalo pokrok. Pán Sonny Barney, minúta. Pardon, 1,5 minúty. Ďakujem. Vážená pani von der Leyen, srdečne vás vítam. Som veľmi rád, že už nie som eh, najneserióznejším eh, zástupcom eh, Európskej únie. jose Borel, ktorý musel odstúpiť z Európskeho poctu, pretože zabudol na vykázanie um, určitých súm uh, sa teraz má stať našim zastupcom zahraničnej politike. Ursula Forden uh, Leyen, ktorá bola tiež uh, odsúdená, pokiaľ ide o teda pani Christine Lagarde, ktorá má tiež problémy s takýmito finančnými otázkami, sa má stať vedúcou Európskej centrálnej banky. A takto sa dá pokračovať e, ďalej. Je tu, sú tu naozaj mnohé e, národné záujmy v hre a ešte aj vy, pani von der Leyen, ste nemeckou ministerkou, e, ktorá má akurát sklon k nesprávnemu manažmentu, eufemizmom a tiež v oblasti financií teda nepostupujete najlepšie. Takže máme tu naozaj takúto paradu nekompetentných a zároveň e, to podporuje aj strana e, PIS, e, Orbán a pán Salvini. No znie to naozaj nekompetentne. Pán Dojč, na dve minúty. Vážená pani von der Leyen, v troch bodoch by som chcel prezentovať stanovisko maďarskej EPP. Poprvé, Nový predseda Európskej komisie bude konať správne len vtedy, keď z hľadiska zabezpečenia vonkajších hraníc EÚ robí všetko. Treba zastaviť e, ten prílev utečencov. Už hromadná migrácia, nezákonná migrácia ohrozuje každodenný život v Európe a aj európske hodnoty. Očakávame od nového predsedu Európskej komisie, že uzná a bude ochraňovať aj e, aktivity stani- tých štátov, ktoré sú na vonkajšej, na vonkajšie hranici. Po druhé, Únia si ctí stanoviska krajín EÚ a aj to, čo sa týka jednotlivých práv týchto krajín. Ale pokiaľ ide o migráciu podľa 7. článku zmluvy. Zmluvy, teda konkrétne aj e, pokiaľ ide o práva zakotvené v článku 4 zmluvy o Európskej únii, tak proste tie kroky, ktoré boli vykonané, narúšali tieto princípy zakotvené v zmluve. A nakoniec e, je tu ešte aj aspekt e, rešpektovania suverenity členských štátov. Po tretie, e, zdroje na rozvoj vidieka a rozvojové zdroje celkovo e, často plnia základné požiadavky, ktoré sa týkajú článku 3 v zmluvy a ide o významné investície a preto očakávame od nového predsedu Európskej komisie, že v nastávajúcom období 7 rokov, ne, aby nešlo o trestanie niektorých krajín a regiónov, ale aby sa lepšie a intenzívnejšie budovalo proti chudobe a aby aj stredoeurópske e, štáty získali patričnú podporu v porovnaní s ostatnými. Ďakujem. Slovo má pani Dali. Ďakujem za slovo. Nastávajúcich 5 rokov bude vyžadovať vodcovstvo. Ale potrebujeme Európsku komisiu, ktorá bude ambiciozná, progresívna a nebude e, rezistentná voči zmenám. A toto sa týka aj e, neutrálnej klímy, teda do roku 2050, pokiaľ ide o emisie. Táto otázka tohto cieľu aj v súvislosti s tým, čo sa hovorí, že do roku 2030 by sa podarilo znižiť emisie o 55 Hovoríte o rozšírení IGF. Je tu potreba posilnenia hraničnej a pobrežnej kontroly, ale keď hovoríme o e, samotných štandardoch, ktoré sa týkajú emisí, Dôležité je, aby ste neustupovali z tých princípov a štandardov, ktoré už boli dohodnuté, pokiaľ ide o emisia a ochranu životného prostredia. Pokiaľ ide o stratégiu biodiverzity, tiež musíme mať jasno v stanoviskách ohľadne dlhodobej stratégie v tejto oblasti. Napríklad eh, nejde len o digitalizáciu, automatizáciu, ale ide aj o ekologické aspekty. Priemyselná politika, ktorá zohľadňuje aj situáciu súkromných, teda súčasných pracovníkov, ale aj budúcich pracovníkov a študentov. To je dôležité. Ďalej, migrácia. Hovoríte, že začneme znovu. Určite členské štáty, ktoré sú na hranici, vonkajšej hranice EU, napríklad EU, si vyžadujú solidaritu. A to nemá byť len nejaké populárne, pekné slovo, ale skutočnosť. Ide predsa uplatňovanie dublinského nariadenia. A ide o to, aby nielen niekoľko krajín nieslo všetko, nesli teda tieto krajiny všetko bremeno na svojich pleciach. Takže toto je politika, za ktorú budeme bojovať. Ďakujem. Ďalej, pani Vodan, minúta. Ďakujem. Spolu s mnohými ďalšími kolegami v skupine Renew New Chcem vyjadriť e, to, e, svoj názor ohľadne kandidatúry pani Euden. To, čo nám ponúka, e, je systém, ktorý v podstate by mohol zlyhať. A boli by sme ale v pozícii, že by bolo chybou, keby sme nekonali. Pani von der Leyen, poviem vám jasne, že ak vás mám dnes podporiť, tak určite tiež musím očakávať od vás, že systém, ktorý tu je a ktorý zlyháva, treba zreformovať. Netýka sa to len naliehavých vecí v oblasti klímy, ale aj dublinského nariadenia. A pre mňa tá cena bude znamenať, že vy budete využívať svoj vplyv a ide o to, aby došlo aj ku predlženiu doby, alebo k odkladu doby odchodu Británie, pretože verím, že to by bolo na prospech veci. Ďakujeme. Pán Eckhout, minúta. Pani van der Leyen, ďakujem vám za váš prejav. V porovnaní s minulým týždňom je to veľký krok vpred. Ale otázka je, teda za koho hlasujeme? tak veľa sa zmenilo a tak veľa vecí nejasných, napríklad klimatické zmeny. Hovoríte o minus 50, minus 55 teda čo dá Európa oficiálne na papier? Čo sa má urobiť e, do decembra 2020? V programe hovoríte o stratégie v oblasti biodiverzity, nehovoríte ale o polnohospodárstve. Čo urobíte s súčasnou spoločnou politikou v poľnohospodárskej oblasti. Takže keď zabezpečiť, že naše autá budú menej ekologickejšie, teda, e, čo s tým? Znamená to, ako by to bol hlas nemeckých výrobcov automobilov. A na záver, pokiaľ je o právny štát. Áno, znie to pekne, ale konkrétne podporujete Európsky parlament v konaní či podľa článku 7 voči Maďarsku? Ďakujem. Pani Bej. Pán Bej. Pani van der Leyen pred e, piatimi rokmi e, Jean-Claude Juncker povedal, že je to posledná šanca pre e, komisiu. Takže hrozí vám, že vy budete už Európskou komisiou likvidácie. Predtým, než sa všetko vráti naspäť e, k ľuďom a e, k národom, pokiaľ ide o rozhodovanie v Európskej únie, metodicky e, sú tu veľmi rozhodnutia príjmaté za zatvorenými dvor, dverami, netransparentné, pokračuje sa v tom ďalej pôjde, pôjdete čoraz ďalej aj v oblasti voľného obchodu, ktorý ničí našu planetu a pracovné miesta vo federalistickom e, prístupe, ktorý poškodzuje e, jednotlivé členské štáty. Chcete napríklad zrušiť e, proces jednomyselnosti a chcete ničiť, chcete pokračovať ďalej v multikulturalizme pre z týchto všetkých dôvodov, madam, nebudeme za vás hlasovať. Pán Lundgren na jednu minútu. Tak, Pani van der Leyen verí v Spojené štáty európske. A toto je v príkrom kontraste e, s právnom sebe určení členských štátov. Takže podľa vašej predstavy naozaj štáty stratia dosť veľa suverenity a zdravý rozum je práve to, čo dnes potrebujeme, aby členské štáty mohli optimálne navzájom spolupracovať a aby navzájom si mohli vymieňať svoje názory a myšlienky. Čiže e, ide otázka e, aj o tom, čo podporili voliči vlastne. Aj z histórie máme skúsenosti, že každý členský štát si musí obhajovať svoje záujmy a musíme podporovať záujmy všetkých krajín a nielen vaše osobné ambície. Keď sme si vypočuli váš prejav dnes predpoludním, je úplne jasné, teda mne, že vy nemáte na to, aby ste e, naplnili požiadavky, ktoré treba splniť pre túto funkciu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Matias, minúta. Vážená pani von der Leyen, Pokiaľ ide o to, čo sa tu prezentovalo, také záväzky a sľuby, a nakoniec mnohé z toho už bolo zamietnuté v tomto parlamente v minulosti. Hovoríte o tom, že Európa potrebuje správnu voľbu. Ale pokiaľ ide o koheznú politiku, tak čo robia členské štáty? Čo majú požadovať Európskej komisie? Budeme bojovať proti e, klimatickým zmenám v záujme planéty? Alebo budeme bojovať za industrializáciu a zbrojenie? Čo z toho to budete obhajovať? A takže čo budeme robiť napríklad s verejnými prostriedkami? Budete obhajovať práva z pracovníkov, pracujúcich, zamestnancov alebo tú druhú stranu, teda Eh, akú politiku budeme realizovať voči pristahovalcom. Otvoríme náruč alebo sa budeme uzatvárať. Takže čaká nás 5 rokov, kde nestačí sľubovať. A aby to boli nakoniec ešte sľuby, ktoré si navzájom protirečia. Potrebujeme správne riešenia. Ďalej pani Megan. Ďakujem pekne pani predsednička, pani dezignovaná predsednička ako matka a e, troch detí, hovorí rečnička, a ste prvou ženou, ktorá je navrhovaná na pozíciu predsedničky Európskej komisie. To je pozitívna novinka, ale ja sa zároveň aj e, obávam, aby tie zmeny ukončili len tu, lebo tie vlády, ktoré vás nominali, vo vás samozrejme videli validnú predsedničku, ale na druhej strane aj povedali e, nie e, pôvodnému systému špicen kandidátov veľmi arogantným spôsobom, e, ktorý bol vyblokovaný niektorými vládami. Takže v tomto smere sa chcem spýtať, že ak tu v Európe chceme žiť spolu, musíme spoločne rozhodovať, všetci spoločne. Pani von der Leyen, po našom stretnutí ste spomenuli základné principiálne body vášho programu, kde e, sa zavezujete pretaviť do praxe aj e, systém minimálnej mzdy, aj e, systém ambicioznej reformy klimatického balíčka a takisto aj zaručenie legislatívnej iniciatívy Európskom parlamentu. Práve z tohto dôvodu hnutie piatich hviezd chce podporiť vašu kandidatúru, ale každý jeden deň počas najbližších piatich dní budete musieť odôvodňovať, či zaslúžite našu podporu. Budem veľmi pozorne sledovať, čo čo robíte a veľmi pozorne analyzovať vaše kroky a budeme vás aj tvrdo brať na zodpovednosť, ak nebudete dodržiavať tieto e, záväzky, ktoré ste dali, ak nebudete obraňovať e, záujmy talianských občanov ako sa snažíme my. Pre to, aby sme vládli Európe, nemusíme byť Taliani, Nemci, Francúzi či Španieli. Na to je dôležité, aby sme zobrali to najlepšie z každého jedného z nás, aby sme ukážali svetu, že Európska únia je viac než len súčet svojich krajín. Pani von der Leyen, ak tá zmena, ktorú si európsky občania zaslúžia, je tu, tak prosím, neodobreme im ju. Minutes, González. Pán González, pán dve minúty. Celý svet vie, že e, ako vlastne sa dopracovala situácia k tomu, že ste sa stali kandidátkou. Vieme ale, že treba prekonať prípadnú inštitucionálnu krízu a nezodpovednosť rady vlastne dáva do rúk parlamentu veľkú mieru zodpovednosti. A preto my v parlamente nemôžeme urobiť tú podobnú chybu, ako urobila rada. Teraz, e, keď sme na pokraji krízy a pokraji hospodárskej vojny, musíme teda konať e, zodpovedne a v zmysle európskej demokracie ste schopná dialogu a preto Európa práve je niečím iným než dogmatizmom. Nejde len o sever, juh, východ, západ. je o to, aby nikto neostal pozadu. A nakoniec e, vaša politická strana zvíťazila v európskych voľbách a zdieľame s vami vaše zásady, pokiaľ ide o právny štát a Rátame s vami, že budete obhajovať tieto princípy aj v súvislosti so Španielskom a s jednotou krajiny Španielsko. Vy dnes ale e, vy ste predstaviteľkou europeizmu a keby sme hlasovali proti vám, tak je to vlastne hlasovanie proti europeizmu. Pani von der Leyen, Všetci tí, ktorí veríme v rovnosť medzi mužmi a ženmi, ženami, pardon, práve dnes nemôžeme nechať si uísť túto príležitosť a preto vás podporíme. Ďalej má slovo pán Moraj dve minúty. Pani von der Leyen, je tu dôvod, prečo ste spomínali dve veľmi kritické záležitosti, ktoré naša politická skupina pokladá za veľké priority. Obnovenie dublinského procesu a podpora eh, komplexného mechanizmu, ktorý by zabezpečil aspekty právneho štátu. Toto sú veľmi dôležité. Hovorili ste samozrejme aj o ďalších dôležitých veciach, klimatické zmeny a tak ďalej, ale vieme, že ide o veľmi zásadné otázky a myslím, že ste použili veľmi správne slova, povedali ste to, čo sme chceli počuť, ale potrebujeme, aby za tými slovami boli aj myšlienky. Dublinský proces, alebo tzv. pakt pre migráciu, vieme aj vy, aj my, že si vyjadru, vyžaduje kvalifikovanú väčšinu v členských štátoch a pokiaľ ide o migráciu, vieme, aká je situácia v oblasti Stredomoria a spomínali ste aj otázky <clears throat> niektorých e, v súvislostiach, napríklad kriminalizácia mimovládnych organizácií. To ostalo akoby nespomenuté a súvisí to s otázkami právneho štátu. Ďalej, sankcie, Polsko, Maďarsko, hej, to sú tiež veci, ktorými sa musíme zaoberať, ak chceme mať ozaj kvalitnú Európu. A ja ako predstaviteľ z Británie chcem povedať, že e, hovorí sa o tom, že chcete predlženie termínu odchodu alebo odklad termínu odchodu Británie. Ide o to, aby to bolo dôstojné. Ak by Spojené kráľovstvo požiadalo o predlženie termínu, samozrejme musí to byť na to mať dobré dôvody. Dôležité je, aby to bolo dôstojné a pragmatické. Toto chcem podčiarknúť aby tam neboli len nejaké fantasmagórie. A z tohto dôvodu pragmatické partnerstvo, to je cesta vpred. Ďakujem. Pán Gary Kano, minúta. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani von der Leyen, dovolte mi zablahopriať vám k vynikajúcemu prejavu a takisto aj e, k veľmi zaujímavému procesu, keď ste spolupracovali počas ostatných týždňov z Rini Europe, aby ste naše priority dali do vášho programu. A chcem zeleným a pánovi Eichhatovi povedať, že áno, Myslím si, že tu je zmena počas ostatných týždňov. Áno, musíme túto zmenu pomenovať, musíme si ju všimnúť je tu všeobecné uznanie toho, že je tu výzva, pre ktorú Európa stojí a tá výzva, ktorá vyplýva práve z týchto okrajov, ktoré chcú, aby Európa zlyhala, z populistov, z nacionalistov, ktorí vidia tú frustráciu a tie, ten strach, ktorý prežívajú naši občania a ktorí e, ponúkajú tento pocit kontroly a pocit toho, že len keď znova postavíme steny a znova rozdelíme naše krajiny, potom e, na novo získame kontrolu a všetko bude lepšie. Pani von der Leyen vie, že toto je veľmi zlá alternatíva a veľmi dobre rozumie počas a ukázal to počas posledných týždňov, že vie s nami pracovať na budovanie lepšej Európy. Európy, ktorá reálne odpovedá na naše obavy, na naše potreby demokratizácie, na potreby boja s klimatickými zmenami a na otázky výzvy, ktoré prináša digitalizácia, na všetky tie frustrácie, ktoré cítia naši občania ohľadom toho, či sme alebo nevyriešili dostatočne, či sme vyriešili alebo nevyriešili dostatočne e, európsku krízu. A práve preto všetci musíme vyvinúť úsilie navyše a možno pomenovať aj to, že možno v tom balíčku nie je všetko, ale toto je ten čas, aby sme sa spojili a aby sme povedali nie populizmu, nie nacionalizmu a áno, lepšej Európe, ktorú nám pani von der Leyen dnes ponúka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Žado, na jednu minútu, nech sa páči. Pani kandidátka, počas vypočutia ste povedali, že chcete e, podporiť e, napríklad dohodu s Mercosurom. Ako sa chcete zasadiť za obhajovanie klímy, keď e, v rámci tejto dohody chcete podporovať prezidenta Bolsonára, ktorý chce masakrovať amazonský projekt prales vďaka týmto dohodám? a napríklad eh, ne, nerešpektuje práva homosexuálov, nerešpektuje práva eh, žien, práva detí. Toto nie je sociálna Európa, ktorú chcete obhajovať. Dohoda s Mercosurom to je e, presne tá nesprávna globalizácia, s ktorou musíme skončo, skoncovať. Toto je nišenie e, vidiečanov na severe aj na juhu našej planety, ktorý ste ani jedným slovičkom nespomenuli. Takže ak nechcete predať Európu nadnárodným spoločnosťam, veľkému biznisu a automobilkám a nechcete Európu predať extrémnej pravici v Brazílii a tu e, na plene, ale chcete ju dať do rúk občanom, tak e, zastavte e, dohodu s Mercosurom a e, zreformujte spoločnú poľnohospodárskú politiku. Až potom budete v súlade s hodnotami, ktoré ste tu proklamovali. Pán, Pán Medicen, na jednu minútu ďakujem pekne. Mám len jednu minútu, takže len pár viet, ktoré môžem povedať. V prvom rade samozrejme máme tu veľa emócií a to je pochopiteľné, pretože jedna strana nemá nás, rada nás, my zase nemáme radi vás. To je v poriadku, to je súčasťou demokracie, ale párkrát som sa stretol s pánom Timmermansom a viem, že on bol jeden z tých problémov na Európskej rade v rámci voľby ďalšieho kandidáta na post predsedu komisie, ale fakt je ten, že poznám teda jeho pozíciu, jeho politické názory. E, keď som počúval pani von der Leyen v prípade migračnej politiky, klimatickej politiky federalizácie Európskej únie, tam nie je nejaký veľký rozdiel medzi pánom Timmermansom a pani von der Leyen. Je to taká pragmatická politika, ja to chápem, ale tak to je, to je fakt. Mám už len 10 sekúnd a preto by som musel povedať, že Všetky členské štáty v šengenskej zóne sa zhodli na tom, že potrebujeme chrániť naše vonkajšie hranice, podobne ako to Taliansko robí dnes, podobne ako to robilo Maďarsko. A pomohli tým aj Nemecku. A potrebujeme zastaviť nelegálny obchod s ľuďmi, nelegálne prevádzačstvo, pretože veľa ľudí e, to len podporuje, aby sme milióny eur dávali obchodníkom s ľuďmi a prevádzačom, čo sú v podstate len ďalšie peniaze do podpory migrácie. My hovoríme paralelne s tým, že to je v poriadku, otvoríme hranice, to rozhodne nie je správna cesta vpred. Držím vám palce dnes večer a pevne verím, že budeme mať aj nejakého iného kandidáta na miesto vás. Ďakujem. Mr. Epping. Pán Epping, nech sa páči na jednu minútu. E, ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. E, prvý záver, ktorý som si urobil z e, tejto celej smutnej záležitosti, je to, že systém